je správa pána Videla Kvadrasa o bezpečnosti dodávok plynu. Slovo odovzdávam spravodajcovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Za posledné roky sme boli svet